guten Morgen. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Začneme schôdzu s už raz odloženým vypočutím generálneho tajomníka. Máte pred sebou program. Ja som nedostala žiadne námietky programu. Jazyky sú uvedené v Contnews. Táto schôdza sa ako vždy vysiela. Týmto sa dostávam i hneď k bodu 3. Rozpočet Európskeho parlamentu. Chcem srdečne privítať generálneho tajomníka a pána Sasoliho, príslušného člena predsedníctva, teda jedného z podpredsedov a nášho kolegu. Chcela by som sa poďakovať v mene výboru za odpovede toho rozsiahleho dotazníka, ktorý sme generálnemu tajomníkovi zaslali. E, dvor auditorov je tu zastúpený Tomom Magarucom, ja budem veľmi prísne sledovať dodržovanie rečníckého času. Prosím rečníkov menej politických skupín o maximálne dve minúty a samostatných rečníkov jednu minútu. A nech sa páči, pán zastupca dvora auditorov. Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážení poslanci výboru pre kontrolu rozpočtu v Európskom parlamente v januári minulého roka som vám prezentoval výsledky celkového hodnotenia administratívnych výdavkov inštitúcií a orgánov v priebehu troch vypočutí e, tohto výboru, čo sa týka absolutória komisie ESVČ a ostatných inštitúcií a orgánov. Pri tej príležitosti som vás informovala, že celkové hodnotenie Dvora auditorov je uvedené v kapitole 9 tejto výročnej správy. Toto sa týka všetkých inštitúcií a orgánov ako celku a nie je individuálnym hodnotením. V tomto smere Dvor auditorov skonštatoval odhadovanú chybovosť v okruhu 5 viacročného finančného rámca v administratíve 0,5 Toto bol výsledok nášho auditu preskúmania 129 transakcií, pričom 28 z nich sa týkali e, Európskeho parlamentu. E, dvor skonštatoval, že tri z týchto platieb boli ovplyvnené kvantifikovateľnou chybovosťou. Dve z týchto chýb boli výsledkom zanedbateľnej alebo nesprávnej eh, formuly výpočtu ehm, mzdových nárokov a diet zamestnancov a ďalšie chyby sa eh, týkali dotácie európskym politickým skupinám v oceku 9. Eh, v mm, kapitole 9.1 poskytujeme podrobnejšie informácie o dopade týchto chýb na efektívne fungovanie celého systému. Chcel by som v krátkosti vysvetliť závery, ktoré vyplývajú z takýchto zistení. Dvor eh, skonštatoval, že parlament nemá vo zvyku preverovať eh, dokumenty, ktoré sa týkajú výdavkov európskych politických skupín. Tiež sme skonštatovali nedostatky, ktoré súvisia s obstarávaním, ktoré politické strany organizujú. V tomto smere sme vydali dve konkrétne odporúčania Európskemu parlamentu. Odporúčili sme že by mal posilniť svoje kontroly výdavkov politických eh, strán, ktoré sú súčasťou eh, väčších celkov a tiež, že by mal eh, vyvinúť prísnejšie pravidlá pre politické strany vo veci obstarávania, tiež by mal prísnejšie monitorovať plnenie týchto pravidiel prostredstvom kontrol a lepších usmernení. Okrem toho, tak ako aj v minulých rokoch, e, podobne ako ostatné inštitúcie, tiež odporúčame, aby parlament prijal ďalšie kroky, aby pracovníci museli predkladať dokumenty o svojej osobnej situácii a to pravidelne, ako aj aby sa zlepšil systém včasného spracovania týchto dokumentov. Chcem sa poďakovať všetkým týmto za pozornosť a som istý, že k dispozícii e, na prípadné otázky či objasnenia, ktoré by mohli byť potrebné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz eh, má slovo pán generálny tajomník, nech sa páči. Prepáčte, možno to bolo dohodnuté predsa len tak, eh, že v poradí pôjdeme takom, že teraz dostane slovo pán Sasoli. Grazie. Ďakujem, pán pani predsednička, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Rok 2014 bol rokom európskych volieb, čiže bol to taký špecifický rok. Navyše to bol rok investícií do Európy i do Európskeho parlamentu, tak aby e, sa dosiahla vysoká volebná účasť e, volebný večer bol úspešný, e, prebehu 26 štátoch, bol vysielaný mnohými stanicami a to je výsledok veľkého úsilia. Toto úsilie bolo veľmi kompetentne koordinované a potom nasledovalo niekoľkomesačné úsilie, kde administratíva pripravovala e, prijatie poslancov, ako aj e, budúce aktivity Európskeho parlamentu a na tom pracovali všetky generálne riaditeľstva Európskeho parlamentu. Bol na to uvoľnený personál, ktorý prijímal nových európskych poslancov, takže bol to naozaj celkom iný rok, ako sú bežné roky. Z rozpočtového hľadiska e, bol Európsky parlament často požiadaný o ľudské zdroje, ekonomické zdroje, a tie boli značné. Rozpočet na rok 2014 bol mm, využitý takmer celý na 92,6 e, z nevyužitých prostriedkov sme použili peniaze na investície s povolením rozpočtového výboru na financovanie budovy KAD v Luxemburgu. Tým sme ušetrili 28,5 milióna na úrokoch. Rok 2014 bol v mnohých e, smeroch pozitívnym rokom. E, začalo sa s viacerými projektami, ktoré boli úspešné. Napríklad European Event, to bola udalosť, na ktorej sa zišlo 5000 mladých ľudí vo veku 16 až 30 rokov v Štrásburgu. Títo mladí ľudia sa tu konštruktívne stretli, hovorili o európskych záležitostiach, ktoré sa týkajú mládeže. No a celé, celé toto podujatie malo veľký a pozitívny dopad na Európsky parlament a vylepšilo náš obraz. V roku 2014 bolo zahájených aj niekoľko projektov, napríklad začalo, začalo sa s novými investíciami do informatiky, využívania tabletov a aplikácií, ktoré súvisia s parlamentnou činnosťou, tak aby sme mohli nerušene a efektívne pracovať a aby sme ehm, sa mohli istým spôsobom odpútať od minulej praxe. Došlo v mnohých smeroch k pokroku, napríklad v EPRS, E, tam sa snažíme obmedzovať tlačené dokumenty a snažíme sa presadzovať prechod od papierov k technológiám. Rok 2015 z DG Inlo a s pracovnou skupinou pre správu budov. E, tam sme podporovali prieskum verejnej mienky, vyzývali sme poslancov, aby obmedzovali využívanie e, krabíc na e, prevoz dokumentov do Štrasburgu a späť, e, čo by znamenalo značnú úsporu. Ale opozícia poslancom neumožnila túto spoluprácu. Určite si spomínate na prieskum mienky a názorov poslancov, ale Výsledok nesplnil naše očakávania. V roku 2014 začal projekt, ktorý stále pokračuje, a síce poskytovanie nástrojom, nástrojov poslancom v Štrasburku aj v Bruseli, aj vo volebných obvodoch. Rovnako sa snažíme pomáhať miestnym e, asistentom poslancov, aby mohli e, lepš- byť v lepšej interakcii e, s poslancami a tento rok e, bude možné vďaka všetkým týmto novým praktikám zájsť ešte ďalej a pracovať ešte efektívnejšie, bez toho, že by sme e, sa dopustili e, narušenia rozpočtu. Ďakujeme pekne, pán generálny tajomník, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Aj ja by som na úvod chcel predniesť pár slov, ak dovolíte, ktoré do veľkej miery Súhlasia s tým, čo už povedal pán popredseda parlamentu. 2014 e, bol naozaj volebný rok, e, najskôr prebehla predvolebná kampaň, bolo veľmi dôležité, aby Európsky parlament aj vďaka svojej kampani presadil, že zmena v Lisabonskej zmluve v prospech Európskeho parlamentu, aby občan mal priamu možnosť určiť, kto bude viesť Európsku komisiu, že toto sme presadili vďaka našej kampani. E, pomohli sme celej veci v presadení e, procesu e, špicen kandidátov. Nasadili sme zhruba tisíc novinárov s týmto cieľom. Tiež sme zorganizovali veľmi atraktívny predvolebný večer, ktorý vytvoril možnosť vo všetkých členských štátoch všetkým občanom pochopiť, aký vplyv tieto voľby budú mať na politické rozdelenie síl v Európe a tiež Európske mladežnické podujatie a je zhromaždilo viac ako 4 tisíc mladých ľudí, prečo mnohí z nich priniesli multiplikačný faktor so sebou. Predsedníctvo rozhodlo, že e, toto mladežnické podujatie bude prebiehať e, teraz pravidelne, teda dvakrát v priebehu volebného obdobia sa ešte zopakuje. Aj v roku 2014 sme absolvovali prvý plný rok našej mm, vedeckej jednotky, teda Európskeho výskumného e, strediska v Európskom parlamente. E, celkovo e, publikovali viac ako tisíc vytlačkov. Tri štvrtiny poslancov už využíva služby tohto centra na základe hodnotenia dopadov, ktoré myslím je naozaj príkladné aj v iných inštitúciách sme zistili veci, ktoré dávajú aj našim eh, vyjednávačom eh, o medziinstitucionálnej dohode dospieť k lepšej legislatíve. A máme vďaka tomuto centru možnosť vykonávať naše vlastné hodnotenie dopadov. Nie sme v tomto teda závislí od ostatných inštitúcií. Snažili sme sa poňať to, čo najúspornejšie a preto sme ponúkli obom výborom, výboru regionov aj výboru pre sociálne hospodárske veci, aj im sprístupniť e, toto oddelenie a oba výbory sa naozaj e, podielajú aj na organizácii. Sprístupnili nám 60 pracovníkov e, s tými to účelmi bez toho, aby vznikli akékoľvek navýšené náklady pre daňovníka. V roku 2014, keď sa začínalo pomaly nové volebné obdobie, sa zlepšili pracovné podmienky poslancov celkovo tisíc pracovníkov e, sa e, presunulo do budovy. Keď minusuje tým e, uvoľnili miesta v hlavnej budove a celkovo 450 poslancov získalo ďalšie kancelárske priestory, najvyššie teda v porovnaní s bývalým volebným obdobím. Dve tretiny poslancov teraz majú lepšie podmienky práce, čo sa týka kancelárskeho vybavenia ako v predchádzajúcom období. To je podľa mňa dôležité. Tiež sme sa naďalej snažili zlepšiť vybavenie informačných technológií aj v týchto nových kanceláriách, tak aby pracovné podmienky aj eh, v kanceláriách v domovských krajinách poslancov boli na rovnakej úrovni ako tu v Bruseli a v Štrasburgu, aby tam neboli žiadne zásadné rozdiely. Eh, projekt budovy CAD v Luxemburgu je najväčším stavebným projektom, kedy parla- eh, ktorý parlament kedy robil. Myslím, že aj toto sa nám darilo úspešne e, posúvať ďalej. Náklady na tento projekt sú naďalej pod kontrolou, teda sú e, v rámci vymedzenej sumy z rozpočtu na tieto účely. Ale tiež je dôležité, že e, vďaka technickým prebytkom na konci rozpočtového roku sme dosiahli výrazné zniženie nákladov, čo sa týka úrokového zaťaženia tohto projektu a predpokladám, že do konca tohto volebného obdobia tento projekt bude plne splatený. Teda môžeme začať ďalšie volebné obdobie, nasledovné, bez toho, aby sme budúcich poslancov museli obmedzovať v ich finančných možnostiach kvôli tomuto projektu budovy KAD v Luxemburgu, ktorá sa teda už splácať nebude musieť. Myslím, že aj toto je e, významný úspech. Čo sa týka internalizácie bezpečnostných zložieb, aj tento proces naďalej pokračoval. Vidíte vo svojich dokumentoch podrobné údaje o tom, že úspory sú vyššie, než sa pôvodne predpokladalo. Myslím si však, že tu je najpodstatnejšie nie je otázka úspor, nejde tu predovšetkým v prvom rade úspory. My to nerobíme výlučne kvôli úsporám, robíme to preto, aby sme mali vlastnú kontrolu nad eh, otázkami bezpečnosti, najmä čo sa týka strategických rozhodnutí a práve v týchto dňoch som veľmi rád, že od roku 2009 naozaj dôsledne nasadzujeme a posilňujeme naše vlastné kapacity v oblasti bezpečnosti a vďaka tomu teraz dokážeme reagovať na výrazne sprísnenú bezpečnostnú situáciu po oboch útakoch v Paríži v roku 2015. Vďaka tomu môžeme kompetentne reagovať na tieto udalosti. Zmeny v oblasti tlmočenia a prekladu, konkrétne najmä v oblasti prekladov došlo k tomu, že sa už automaticky nebude prekladať zápisnice plenárnej schôdze do všetkých jazykov v oblasti tlmočenia. Sme dosiahli e, to, že sa efektívnejšie, lepšie e, využíva týždenne, nie využívajú sa len útorky a stredy, ale Presunulo sa to aj na ostatné dni v týždni, tiež sa lepšie kontroluje e, otázka nočných schôdzí, ako aj pravidla tlmočenia pri delegáciách. Toto všetko prinieslo štruktúrálne úspory v tejto oblasti, ktoré sa pohybujú e, konkrétne na úrovni 10 miliónov v prípade prekladov a 15 miliónov v prípade tlmočenia bez toho, aby sa tým nejako obmedzila dostupnosť týchto služieb pre poslancov, aby obmedzila ich výkonnosť práci. Ďakujeme pekne za tento prehľad. Vítam tu aj e, interného auditora e, Európskeho parlamentu a dávam mu týmto slovo. Nech sa páči, pán Galvin. Uh, Pani predsednička, ďakujem za túto príležitosť predložiť svoju výročnú správu za rok 2014. Finančné nariadenie žiada od interného auditora, aby predložil výročnú správu počtom uskutočnených auditov, odporúčaní, prijatých opatrení. Predmetom tejto správy je teda výsledok vnútorného auditu v roku 2014. Čas 3 správy podpisuje prácu, ktorú sme vykonali v roku 2014 a ukazuje, že vychádzame zo systematického hodnotenia rizika celej organizácie. Táto činnosť, toto hodnotenie riziko má za cieľ určiť priority pri pridelovaní zdrojov. Väčšiu pozornosť venujeme rizikovejším oblastiam. Čo sme robili v roku 2014? Najvyššia časť interného auditu sa zameriavala na celkové dodržiavanie zásad zdravého finančného hospodárenia. Hodnotili sme výsledky manažmentu z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti činnosti. Najprv sme robili kontrolu etického kódexu a multilingvalizmu. Išlo to o využitie mm, pomocníckých služieb, o to, či sa plne využíva v cieľoch multilingvalizmu. Išlo o E, ďalej účinnosť manažmentu pri monitorovaní. Monitorovali sme schôdze s tlmočením, pridelovanie tlmočníkov, využívanie miestností s tlmočníckým zariadením, implementáciu kódexu a využívanie zdrojov. Audit ukázal veľkú mieru odhodlania DG INTE pri poskytovaní služieb tak, aby sa dodržiavali aj interné, aj vonkajšie politiky na dosiahnutie stanovených cieľov. Kon- dokončujeme túto prácu teraz, konzultujeme zainteresované strany a e, pripravujeme záverečné znenie. Druhá úloha sa zameriavala hlavne na zdravé finančné riadenie e, v DGCOM. Išlo o udelovanie veľkého množstva grantov, ktoré mali jednotlivú hodnotu veľmi nízku v rámci zložitého rámca. Prístup DGCOM vychádza z postupu, kde uzatvárajú rámcové zmluvy s veľkým počtom partnerov, ku ktorým potom zadávajú úlohy na základe jednotlivých víziev. Ukazuje sa, že systém riadenia a kontroly je dobrý, ale sú tam ešte možnosti na ďalšie zlepšenie kľúčových prvkov. Ide najmä o tento program grantov a jeho zosúladenie s cieľmi v komunikácii parlamentu. Ďalej ide o racionalizáciu výberu eh, hlavných strategických partnerov, ďalej zlepšenie procesu posúdenia návrhov, ponúk, ďalej vypracovanie ex post kontrol na základe hodnotenia rizika, E, DGCOM prijalo tieto návrhy a pri, rozhodlo sa prijať e, príslušné opatrenia. Naše oddelenie e, kontroluje aj veľké projekty. Verovali sme sa druhej časti kontroly prestavby KAD v Luxemburgu, najmä v oblasti kontroly projektových nákladov kontrolovali sme, ako sa kontrolujú náklady na výstavbu a to, ako sa zabezpečuje neprekročenie celkových nákladov a ako sa plánuje peňažný tok. Získali sme celkovú dôveru v tieto postupy, i keď sa nám ukázal priestor na pravidelnejšie hlásenia v rámci pokroku projektu z hľadiska kvality, ceny a času Takto by sa vytvorila informačná, informačný hárok, ktorý by upozorňoval zainteresované strany na potenciálne alebo vznikajúce problémy, či už napríklad v oblasti úverov a pomohlo by to aj parlamentu pri jeho činnosti. Rozhod- dohodli sme sa, že v svojom akčnom pláne budú riešiť tieto problémy Ďalej sme sa zaoberali vnútornými systémami riadenia a kontroly e, v rámci parlamentu. V roku 2014 sme kontrolovali platy poslancov a prechodné opatrenia. Ukázalo sa, že systém, ktorý existuje, je dostatočne dôveryhodný na to, že platy a odmeny e, poslancov sú správne vypočítané a správne vyplácané Našli sme ďalší priestor, ako ďalej usmerňovať poslancov, ako lepšie využívať svoje možnosti. A uviedli sme DK financie sa rozhodlo, že poskytne takéto usmernenie v roku 2016, aby táto oblasť bola lepšia. V rámci strednodobej stratégie sme vykonali stratégie kontroly v informačných technológiách. Využili sme priemyselné normy pre dobrú bezpečnosť IT, IT a zistili sme, E, teda pracovali sme na tom v roku 2014 aj 15. V 2014 roku sme sa zaoberali optimalizáciou zdrojov a kontinuitou IT. Chceli sme získať ubezpečenie, že DG IT splňa potreby parlamentu v oblasti zabezpečovania a spracovania údajov, pričom je to nákladovo výhodné. A po druhé sme hodnotili pripravenosť inštitúcie aby sa zabezpečila kontinuita IT v prípade veľkých útokov alebo prerušení. Máme ubezpečenie, že DG ITEC má takú infraštruktúru svojho informačného centra, ktoré umožňuje pokračovať v činnosti aj v prípade nejakých disrupcií a prerušení, uplatňuje štandardy osvedčených postupov. Taktiež sme tu našli priestor na to, aby sme vychádzali z týchto iniciatív a ďalej zlepšili nákladovú efektívnosť informačného centra a infraštruktúry. Niekoľko malých zlepšení, aj niekoľko malých zlepšení v rámci riadenia IT. Na základe toho sa vypracoval akčný plán. Potom sme e, sa venovali oblasti dosledovania prijatých opatrení. Najprv sa kontrolovali prijaté opatrenia z predchádzajúcich auditor, audičných správ, auditov Audit z roku 2014 sa zaoberal aj s validáciou 97 otvorených akcií. 41 sme zavrel, uzavreli. Znížilo sa riziko pri 12 ďalších, takže riziko sa znížilo. Takéto boli výsledky našho takéhoto auditu v roku 2014. Vidíme že e, hodnotenie rizika, jeho akceptácia má stanovený proces a vidíme pokles rizika z 37 na 15 celkové zníženie rizikového procesu otvorených opatrení znamená, že teraz sú v miernej kategórii. A takto pokračuje v roku 2015. Niektoré dlhodobé problémy sú stále ešte predmetom činnosti a opatrení jednotlivých odborov riaditeľstiev. Mnohé opatrenia boli správne prijaté, ale zostávajú ešte nesplnené úlohy. V súlade s manažmentom každá, každé opatrenie je totiž navrhnuté tak, aby riešilo zistené riziko. A pokiaľ akcia nie je skončená, riziko pretrváva. Naše činnosti v roku 2014 kontrolovali konzultačné úlohy v oblasti podpory demokracie. O to požiadalo DG vonkajšie politiky. Tieto úlohy sú iné ako naše audity, pretože výstupom je rada a nie nejaké stanovisko. Celkové môžeme povedať, že vnútorné kontroly poskytujú aj v tejto oblasti dobrý základ na zabezpečenie toho, že platby sú pravidelné a sú v súlade so zdravým finančným riadením. Práva obsahuje aj 6 odporúčaní, ktoré môžu napomôcť eh, k ešte lepším uisteniam, pričom kľúčové je um, zaistiť, aby konkrétne kroky um, boli nastavené eh, na podmienky grantov. Tieto granty musia plňať, eh, plniť podmienky transparentnosti, rovnakého prístupu a musia byť úzko napojené na komunikačnú činnosť. Výročná správa tiež hovorí o e, snahe zlepšiť kvalitu e, v súlade e, s certifikáciou z roku 2011, že toto oddelenie bude plniť v plnej miere profesionálne požiadavky. V oddeli 4 sa popisuje úloha dohľadného panelu, pričom sa tam konkrétne popisuje, ako tento panel a jeho fungovanie je v súlade s postupmi správneho správovania ďalej Okruh 5 e, popisuje, ako činnosť roku 2014 je v súlade s rôznymi stratégiami, ktoré sú obsiahnuté e, v e, cestovnej mape ES3. Ďalej, interný audit potvrdzuje, že nebol ovplyvnený aspekt nezávislosti tohto oddelenia. Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým členom auditného panelu aj generálnom tajomníkovi v tomto procese za poradenstvo v roku 2014 Ja chcem oceniť vynikajúcu spoluprácu pri vypracúvaní e, tohto interného auditu e, a to sa vzťahuje na všetky príslušné oddelenia. Ďakujem. Ďakujem pekne e, za túto správu. Spravodajcom je pán Markus Píper, aj tomu dnes teraz dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj všetkým predrečníkom za ich stanovisko. Zdá sa, že je všetko teda v poriadku. Všetky oddelenia vynikajúco spolupracujú, informujú sa navzájom, navzájom si ďakujú za spoluprácu, to by sme mohli rovno celú schôdzu e, ukončiť, ale predsa len máme e, možno aj jeden či dva dôvody na kritiku, preto chcem požiadať pochopenie. Ide tu naozaj peniaze daňových poplatníkov a s týmito peniazmi sa dá vždy efektívnejšie naložiť, než sa s nimi nakladá. V posledných mesiacoch sme si e, dali to úsilie, aby sme oslovili všetky generálne riaditeľstva, boli sme na um, pre výskum, e, tiež na úrovni INLO, infraštruktúra, logistika, otázky bezpečnosti, e, generálne riaditeľstvo pre predsedníctvo, taktiež financie a vytvorili sme si obraz, osobný obraz a aj tam sme um, sa snažili rozpracovať niektoré oblasti podrobnejšie, najmä pokiaľ ide o osobitosť toho, že išlo o volebný rok, politika budov, ďalej otázky bezpečnosti, ďalej stravovanie, catering, aj ekologická bilancia. Toto všetko sú e, témy, ktoré rezonujú, aby som sa k ním vyjadril, ak dovolíte v krátkosti. Nebude to trvať dlho, je to iba niekoľko naozaj trefných otázok k veci, ktoré podľa nás ešte stále ostali otvorené. Začal by som najskôr témou um, cateringu, teda stravovania. Je tu uh, naďalej uh, voda na našich stoloch, za to som ďačný, ale dozvedel som sa, že od júla už voda k dispozícii nebude, pretože rozpočtová položka pre vodu uh, sa v júli už uh, by prázdne vyprší. Takto ďaleko to prosím pekne zachádza s obmedzovaním poslancov. My si teda toto musíme nechať, že sme takto priamo obmedzovaní, dokonca už ani na tú vodu nemáme. Myslím, že je to prehnané, že my z výboru pre rozpočet eh, eh, sme boli informovaní o veciach, eh, že údajne nemáme na to právomoc, no to či ono rozhodne je faktom, že musí panovať atmosféra, ktorá bude priaznivá pre činnosti poslancov. Ďalej otázka jedálni teda respektíve krabíc e, na nie naozaj ide o jedálne. E, bolo e, kedy sú rozhodnuté, že sa má zrušiť dotácia. My sme sa dohodli, že sa e, to bude uberať cestou kombinovanej e, formy financovania, teda jednak sa to bude častočne dotovať, jednak sa to bude financovať z vlastných zdrojov. Ďalej, chcem sa opýtať, čo sa vlastne stane od júla, keď už nebude k dispozícii e, balená voda. Čo to bude znamenať? Budeme všetci piť vodu z vodovodného kohutíka, alebo budeme tu osmede? Ďalej, druhá otázka sa týka dôchodkového systému, teda tých paralelných súkromných dôchodkových systémov, ktoré existujú a ktoré spôsobujú veľké straty čo je veľmi očividné. Dali sme si eh, vypracovať eh, interný druh analýzy, aby sme si nechali poradiť. Mňa zaujíma len vecne to, či sa um, konkrétne teda zadala táto štúdia, keby sme mohli rátať s výsledkami tejto analýzy. Ďalej, tretia otázka súvisí s delegáciami. Dozvedeli sme sa, že aj tu sú isté nedostatky Súvisí to s tým, že e, sú tam aj objektívne dôvody, e, nechceme vždy e, spať úplne v vzdialených, najvzdialenejších hoteloch, ale niektoré exotické krajiny sú naďalej v týchto cestovných plánoch a spôsobujú naozaj veľmi vysoké náklady. Chcem sa opýtať, nakoľko sa administratíva snaží o to, aby sa toto nejakým spôsobom obmedzilo v pravidlách. A ďalšia otázka Všeobecne k cestovaniu veľa otázok sa týkalo predvolebnej kampane aj e, cestovania predsedu samotného. Na to sa chcem opýtať, teda konkrétne, aké dopravné prostriedky sú k dispozícii pri takýchto cestách. Ďalej, otázka prekladov. Ja som sa aj z vnútornej revízie, ktorá nebola veľmi kritická, ide o konštatovanie. Ja som však nadobudol dojem, že možno veľký potenciál, ktorý tu máme eh, v prekladeckých kapacitách, eh, by sa mohol ešte efektívnejšie využiť, eh, aby sa predsa len ešte zvýšila efektívnosť týchto služieb. Často sú tam totiž príliš dlhé prestoje, príliš dlhé pauzy a možno z hľadiska časového plánu by sa to dalo nejako lepšie zorganizovať, aby sa v rozpočte prejavili e, tieto opatrenia pozitívnejšie, aby sa sme lepšie, efektívnejšie nasadzovali tieto služby. Ďalej otázky bezpečnosti. Mňa vždy dosť zaráža, aké sú rozdiely medzi Bruselom a Štrasburgom. Možno by ste sa, pán generálny tajomník, mohli vyjadriť, e, čo presne sa zlepšilo a prečo je to v Bruseli také ťažké dosiahnuť nejaké zlepšenie. A ešte mi ostala jedna poznámka. To je môj osobný postreh, keď e, sa snažíme vstúpiť do budovy cez e, e, námestie Lux. Je tam nová plagátová akcia. Úplne vás zaplavujú tieto plagáty valia sa na vás z každej strany. Chcem sa opýtať, e, či to je vlastne nápad. To, že je našim predsedom e, Martin Schulz, e, sa nemusí na nás valiť z takýchto obrovských plagátov z každej strany. Teda chcem sa opýtať, odkiaľ prichádza tento nápad takýchto plagátov a koľko takéto plagátové akcie stoja a z akých motívov vychádzajú tieto konkrétne plagáty. Myslím, že to by stačilo z eh, radou kritických otázok. Ďakujem za pozornosť. Nech sa páči, pán generálny tajomník. herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Čo sa týka otázok spravodajcu, je pravda, že položka, eh, do ktorej spadá okrem iného aj voda, sa v posledných troch rokoch najmä a pravidelne krátila, ale domnievame sa, že je potrebné robiť um, aj naďalej poskytovanie vody, teda poskytovať vodu. Budeme sa snažiť e, nájsť nejaké rezervy, teda v každom prípade voda bude naďalej k dispozícii v sálach. Ďalej, čo sa týka jedálni, posledných rokoch e, sme boli viackrát vyzvaní aj v správach o absolutóriu, myslím si, že za rok 2009 um, konkrétne, aby e, jedálne fungovali bez e, dotácií, taktiež predsedníctvo prijalo príslušné rozhodnutia a zmluva sa upravila tak, že parlament síce dáva k dispozícii samotné priestory, zriadenie, ale už neznáša finančné riziko za prevádzku. Teda samotný prevádzkovateľ musí pokryť svoje náklady svojou činnosťou, dostáva však od nás priestory bezplatne k dispozícii a všetko zariadenie. Teda v tomto smere existuje takáto nepriamá forma dotácií. Nová zmluva bude znamenať, že náklady na prevádzku jedálne sa na našej strane znížia o zhruba 3 milióny eur. A zmluva je nastavená tak, že bude celý rád eh, mimoriadne obľúbených jedál, teda konkrétne 11, ktoré budú v priebehu celej dĺžky trvania zmluvy eh, poskytované za stanovenú cenu. Eh, nebude sa smieť táto cena zvýšiť v priebehu celého trvania zmluvy, tak aby bola poskytnutá takáto forma sociálnej ochrany pracovníkom. Čo sa týka dôchodkového fondu, tu už prebehli všetky prípravné práce na Vypracovanie tejto štúdie. Ja teda predpokladám, že táto štúdia bude e, už čo skoro zadaná. A pokiaľ ide o delegácie, veľmi správne ste povedali, že existujú e, isté exotické miesta, e, ktoré sú spojené s dosť vysokými nákladmi, čo samozrejme súvisí aj so vzdialenosťou. Spravidla tu ide o záväzky, ktoré vyplývajú z medziparlamentných dohôd my vám veľmi radi poskytneme zoznam toho, aký je právny základ týchto zahraničných ciest. Naozaj ide o záväzky, ktoré musíme pravidelne plniť teda e, do akej miery tu ide o takéto záväzky a do akej miery ide o zahraničné cesty, ktoré sa schvaľujú na úrovni predsedníctva. Myslím, že pokiaľ ide o cestovanie predsedu v predvolebnej kampani, myslím, že toto je zdokumentované dostatočne. Na to sa sústredilo viacero otázok a tie boli zodpovedané primerane. Ďalej k tlmočeniu. V oblasti tlmočenia v posledných rokoch sme uskutočnili celý rad reforiem, ktoré e, sa skôr e, pohybovali na strane užívateľov, teda išlo o obmedzenie práv užívateľov. E, poslanci sa musia správať disciplinovanejšie, tak aby všetky schôdze neboli len e, v útorok a stredu. Snažíme sa využívať aj pondelky, aj štvrtky. Chceme viac využívať kapacity, teda aj na večerné schôdze napríklad. Myslím si však, že v tejto oblasti sú potrebné ďalšie opatrenia. Snažíme sa zaistiť tlmočenie v 24 jazykoch. To nikde inde na svete neexistuje. Dokonca ani na OSN sa netlmočí v toľkých jazykov, tam je iba 6 jazykov. Ak teda chceme v tomto pokračovať a naozaj to chceme, chceme sa tohto pravidla držať aj pri ďalších rozšíreniach, napríklad do krajiny Balkánu, či možno po možnom zjednotení Cypru, e, e, teda e, Cypru a Turecka v tomto smere, čo sa môže stať relatívne rýchlo. A ak k tomu dôjde, je potrebné zvýšiť efektívnosť tejto služby. Inak e, takáto služba nebude dlhodobo udržateľná, nebude možné ju zachovať. Teda, okrem úsilia, ktoré museli vynaložiť užívateľia v posledných rokoch, bude potrebné prispôsobiť e, aj e, celé toto oddelenie novému kalendáru schôdzi. Aktuálne pracovné pravidlá tlmočníkov sú z roku 2005. Odvtedy sa spôsob práce parlamentu výrazne zmenil. O mnoho viac sa pracuje e, na krátších schôdzach, schôdzach koordinátorov v rámci trialógov a o mnoho menej prebieha formálnych schôdzí výborov, teda bude potrebná vyššia flexibilita a o tom e, sa s tlmočníkmi aj rokuje. Myslím, že priemerný čas v tlmočníckých kabínach e, ide naozaj o priemerný počet hodín so všetkými možnými chybami, to je na úrovni 10 hodín, že by sa to mohlo mierne zvýšiť. A flexibilita by nám dala aj takúto možnosť. Ale bude potrebná aj väčšia spravodlivosť medzi tlmočníkmi. Individuálne počty e, tlmočníkov sa pohybujú medzi 6 a 16 hodinami v kabíne. Teda niektorí sú možno preťažení a druhí sú možno príliš málo zaťažení. To z môjho pohľadu nie je správne. Niekedy máme aj možno necelkom správne nastavené stimuly. Ten, kto sa učí ďalšie jazyky, má viac hodín v kabíne a je možno na úrovni 16, pričom ten, kto sa nesnaží učiť nové jazyky, je menej nasaditeľný a možno je na úrovni 6, 7 či 8 hodín v kabíne. Aj tu sa musia teda lepšie nastaviť stimuly motivácie, musíme e, sa pozrieť aj na systém e, povyšovania, či sa teda e, takéto úsilie aj odmenuje. Tiež sa budeme musieť pozrieť na to, aké profily tlmočníkov budeme naberať do budúcna. Podľa mňa totiž je to e, zmysluplné iba ak jazyková kombinácia zaisťuje pravidelnú možnosť zasadenia. Ak takáto jazyková kombinácia nie je k dispozícii, e, tak je lepšie sporahnúť sa na externé sily v tlmočení. Tiež keďže pracujeme veľmi cyklicky, e, kde sú týždne, ktoré sú o mnoho intenzívnejšie a potom sú týždne, kde sú menej intenzívne počty hodín musíme zajistiť, aby tlmočníci boli k dispozícii vtedy, keď je tá najvyššia intenzita schôdzi. Okrem toho je však relevantná aj kvalita eh, tlmočníckých služieb. Je tu mnoho rôznych želaní aj eh, na úrovni tlmočníkov. Tie treba brať veľmi vážne. Pani predsedníčka už na úvod schôdze zasiahla, oslovila rečníka, aby hovoril pomalšie. Z hľadiska kvality tlmočenia je mimoriadne dôležité, aby sa nehovorilo príliš rýchlo. Pretože ak rečník hovoril príliš rýchlo, nedá sa to tlmočiť. Pre tlmočníkov je veľmi dôležité, aby sa hovorilo vlastným materinským jazykom. Ak sa totiž hovorí v cudzom jazyku, je kvalita automaticky horšia. Myslím, že teda to môžem hovoriť aj v mene tlmočníkov. E, tlmočníci vás aj týmto vyzývajú, aby ste hovorili pomalšie, aby ste hovorili vlastným materinským jazykom a kvalita, ktorú potom dostanú vaši kolegovia z vášho výstupu, bude výrazne vyššia. A ešte posledná vec pána Pípera sa týkala otázok bezpečnosti, teda aké zlepšenia sa podarilo dosiahnuť. Celkovo došlo najmä k zlepšeniam v Bruseli, v Bruseli sme trpeli eh, mnoho rokov tým, že vonkajšia ochrana budov nebola dostatočne zaistená zo strany Bruselu mesta a, a Belgická ako štátu, zatiaľ čo vo Francúzsku takáto ochrana je. Od útokov v Paríži v januári 2015 sa situácia zmenila. Teraz už máme aj takúto vonkajšiu ochranu. Tá by sa dala síce zlepšiť, najmä čo sa týka počtu mm, takýchto ochrancov, ale takáto ochrana už rozhodne k dispozícii je. A zareagovali sme na tieto útoky tým, že sme úplne reorganizovali e, dva hlavné vstupy. Celkom iste ste videli e, nový hlavný vstup z námestia Luxemburg. Myslím, že tam je vysoká miera bezpečnosti, zároveň vysoká efektívnosť možnosti vstupu. Teraz sa pracuje e, na vstupe z Ruvirc. Tam chceme zaujať rovnaký prístup. Ja som navrhol predsedníctvu, aby v pondelok s plnou podporou aj príslušného podpredsedu E, ktorý tu sedí po mojej lavici, aby do budúcna všetky e, vstupy do budovy boli takto vybavené. Aj vonkajšiu fasádu, e, najmä tam, kde je sklo, budeme musieť lepšie chrániť pred možným rozbitím. Tiež budeme musieť prijať rôzne iné ochranné opatrenia, ktoré nás budú chrániť pred útokmi. V Bruseli žiaľ sme na mieste, kde dochádza ku koncentrácii tejto činnosti. Nemôžeme teda úplne vylúčiť, že sa staneme obeťami útokov, preto by bolo naozaj nerozumné lehostané, by sme neprijali takéto opatrenia. Ďakujem. Eh, Ďakujem. Eh, pani predsednička, všetko bolo povedané a ja by som teraz navrhol, aby sme otvorili Ehm, aby sme dali slovo poslankyniam a poslancom, aby mali dostatok času sa vyjadriť. Áno, rada, takže vedúci politických skupín dve minúty. Prosím, aby sa rečníci za jednotlivé politické skupiny obmedzili na dve minúty. Za socialistov a demokratov dávam slovo pánovi kolegovi. Myslím. Keby najprv hovorili tieňovi, by bolo dobré. Takže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 Ďakujem za vašu spoluprácu, pán Piper. Po druhé, vítam, čo ste dnes povedali. A je to aj posolstvo administratíve v správe. Musíme mať viac seba dôvery, to je dôležité. A to sa netýka len vody. Áno, máte pravdu, môžem sa plne podpísať po to, čo ste povedali. Nemáme sa báť toho, že budeme mať seba dôveru Teraz všeobecná pripomienka, ktorá sa týka Európskeho dvora auditorov a interného auditu. Nezabúdajte, že sme jedinečná inštitúcia. My nie sme jedna z viacerých. Samozrejme, musíme byť orientovaní aj na výkony, ale my ako Európsky parlament musíme byť efektívni a nie ako, a naša efektívnosť sa nemeria tak ako v prípade závodu na výrobu zápaliek Hovorím to takto, lebo som členom byra a vidím lepšie, ako veci bežia, bezpečnostné otázky. Dostali sme určité informácie o reakcii správy administratívy, ale počúvame aj sťažnosti poslancov, ktorí chcú mať istotu, že ich deti v jasličkách, škôlke sú bezpečné, že jedálenie je bezpečná a podobne. A samozrejme, že toto sa musí odraziť v určitých výdavkoch. Teraz sa realizuje 8 projektov. Je to otázka vchodov a neprestrielných skiel tak, aby boli poslanci bezpeční, keď budú v kantíne obedovať bez ohľadu na to, kde je jedáleň umiestnená. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že situácia sa zlepšila, pokiaľ ide o hospodárnosť. Pán generálny tajomník? Ešte jedna minúta? Zoberiem ja teraz, Veľmi pekne ďakujem. Budem si to e, navždy pamätať, že ste mi urobili takýto ústupok. A teraz pokiaľ ide. Tento problém sa musí vyriešiť, ale musíme pokračovať aj s pozývaním hostí a zatiaľ nevidím žiadnu alternatívu pre existujúci systém. Ak chceme pozvať hosti, musíme mať primerané finančné nariadenia a potom nadmerná byrokracia najmä od 1. januára. Prosím, hovorte s úradníkmi, ktorí pracujú s našimi asistentami. Kopy papiera a koľko stovky úradníkov musia tieto dokumenty spracovať. To nie je o rozpočte na rok 2014, to je súčasná vec. Jednoducho nás sme zaplavovaní dokumentami, žiadosťami. Naozaj táto hora papierov sa veľmi ťažko zvláda i keď aj tu sú určité zlepšenia, to sa týka aj roku 2014. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa byť stručný. Myslím, že zdieľame názor, ktorý sa týka kantiny, ako aj bezpečnosti. K poslednému bodu, o ktorom ste hovorili, to sú tí miestni asistenti, tam hovorí že tie ďalšie dokumenty sú byrokratická záťaž a tí druhy, a to vidíte aj z otázok, ktoré tu dnes zazneli, hovoria, že je to dôležitý príspevok transparentnosti. Nás požiadali, aby sme aj tu boli transparentnejší, aby sme zaviedli viac dokumentov, väčšiu kontrolu, ale na druhej strane to samozrejme znamená z pohľadu iných poslancov väčšiu záťaž, viacej papierovačiek ale my sa tu snažíme aj vyhovieť e, požiadavkám výboru na kontrolu rozpočtu. Teraz kolega Štichovský. Vážený pán generálny tajomník, myslím si, že to zaznelo príliš veľa chvály na to, aby som v tom aj ja pokračoval. Ja budem skôr kritický, ale berte to tak, že máme spolu veľmi dobrý vzťah, že máme také racia, racionálno-kritické nastavenie. Budeme pokračovať. Prvá vec, o ktorej ste hovorili, že kontrolujete kancelárie v národných štátoch a ich fungovanie, na to som sa chcel spýtať. Kontrolujete, ako propagujú prácu Európskeho parlamentu a ste s tým, ako štáty v jednotlivých krajinách túto prácu Európskeho parlamentu propagujú spokojný, To je moja otázka. Ja spokojný nie som. Druhá otázka. Hovorili ste o produktivite práce. Súhlasili ste so mnou, že produktivita práce sa nedá e, merať len kvantitatívne. Hovorili ste o tlmočníkoch, že niektorí tlmočia 7, iní 18 hodín. Pre mňa toto vôbec nie je relevantné ja rozdeľujem prácu tlmočníkov na dobrú a zlú. Je mi úplne jedno, či niekto tlmočí 18 hodín. Ak niekto tlmočí 18 hodín, tak potom tá práca asi nie je kvalitná. A potom sa chcem spýtať, čo to znamená meranie produktivity práce tlmočníkov a či pripravujete meranie produktivity práce aj ďalších zamestnancov. A ďalšia vec, e, na ktorú som sa chcel spýtať, ako je to s kontrolou správania sa niektorých zamestnancov k nám, europoslancom, pretože takúto aroganciu som v žiadnej inštitúcii, a to som pracoval pre veľa vlád a parlamentov, a e, to som nezažil a často som ozaj veľmi prekvapený. A posledná otázka. E, keď má človek v Európskom parlamente dobu na, e, zmluvu na dobu určitú a tá zmluva končí v decembri a prečo mu v decembri nemôžeme predlžiť túto dobu na e, túto pracovnú dobu na dlhšie obdobie, ak sme s ním spokojní a prečo nechávame aj zamestnancov, e, ktorí majú deti e, v prechodnom období, aby sa museli strachovať o svoju prácu a o svoju existenciu. To je sociálny prístup. Ďakujem. Gut, äh, herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Predpokladám, tá prvá otázka sa predložila ako by Mali ste na mysli, predpokladám, kancelárie v členských štátoch. E, myslím si, že sa odvádza dobrá práca, ale myslím si, že sa musíme zamyslieť aj nad tým, čo chceme dosiahnuť prostredníctvom takýchto kancelárií, pretože je tam veľa úloh, ktoré treba spolu riešiť a to sa všetko tak potom dá po tú hlavičku komunikácia, ale musíme jasne si zadefinovať, s kým chceme komunikovať. Máme často veľmi malé takéto externé kancelárie. Najväčšie majú povedzme 12-13 ľudí, takže sa nedá očakávať komunikácia s celým členským štátom. Takže s kým chceme komunikovať? Preto si myslím, že to mini parlamentárium v Berlíne je veľmi zaujímavý pilotný projekt, ak to bude fungovať, mali by sme takto nástroj v rukách, ktorý by mohol, povedzme, osloviť 100, 150 tisíc občanov a informovať o EP. To by som nazval efektívna komunikácia do šírky s relatívne malým personálnym vybavením po jedne, jednorazovej investícii. Takže ak by berlínsky experiment dobre fungoval, viem si to predstaviť, že je to časť odpovedí na to, ako budeme komunikovať do šírky v členských štátoch. Druhá otázka je potom, ako budú, aké budú kontakty s multiplikátormi, s rôznymi zväzmi, tlačov a s národnými parlamentmi a podobne. Moja predstava je taká, že tam by sa malo venovať ťažisko práce a to by si vyžadovalo, že by prezidium schválilo nový opis úloh pre takéto posty a za to som ja tiež. Druhá otázka, či sa dá práca merať aj tam máme tú zaujímavú otázku. Pri tých, ide totiž o to, že sa podľa finančného nariadenia pýtate, či, sme, či máme povinnosť merať výkon. Podľa finančného nariadenia máme povinnosť vo všetkých oblastiach merať, aký je výsledok práce. To znamená, tá otázka, či to chceme alebo nechceme, je otázka, ktorú neriešime, lebo je vyriešená vo finančnom nariadení. Ale toto meranie nemôže byť len kvantitatívne. Máte pravdu, keď niekto sedí dlho v kabíne, tak má asi zlý výkon. Takže nemôžeme sa zaoberať len kvantitou, ale musíme sa zaoberať aj kvalitou. Ale to, o čom sa hovorí pri čase v kabíne, je tá skutočnosť, že kto je na základe svojich jazykových kombinácií ako nasaditeľný. To je to, čo nás zaujíma, pretože keď najmeme ľudí so zlou kombináciou, tých ľudí nemôžeme použiť. Potrebujeme a máme aj tú pripravenosť učiť sa jazyky, ale dôležité je, aby sa učili tie správne jazyky, aby sa zabezpečili primerané služby poslancom a pokiaľ ide o zmluvy, ja som vždy za to, aby zmluvy, ktoré sa raz uzavrú, sa maximálne predlžovali. Napríklad dočasné zmluvy sa môžu predlžiť až na 6 rokov, pokiaľ je výkon v poriadku a zvyčajne áno. Som vždy za to, aby sa to predlžilo na maximum, pretože tu ide o túto istotu. Bolo by dobre, keby si vysvetlil svojim ľuďom, že že pri e, tlmočníkoch hodina tlmočenia stojí okolo 500 eur pri zamestnancoch. Ďalší kolega, prosím. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj pán generálny tajomník, aj spravodajcom, aj ostatným. Mám tri jednoduché otázky na tajomníka. Prvá je takáto generálny tajomník, keď prvýkrát sa stretne s Bírom a hovoria o budúcom rozpočte, čo je bodom jedna? Je bodom jedna to, kde môžeme ušetriť? A ja sa to pýtam na schvál, lebo som počul od, od, od, že na rok 2017 sa vychádza z nárastu 3,9 A ja sa pýtam, aký je cieľ Bíra pri e, zostavovaní rozpočtu. Druhá otázka sa týka medziinstitucionálnej dohody o šetrení v administratíve 5 pracovníkov. Pokiaľ viem, je to medzi 200-300 pracovnými miestami a to je v poriadku, ale mohli by ste mi pomôcť, ako ja potom mám doma v Holandsku vysvetliť, že súčasne našu vlastnú administratívu ako parlamentári sme zvýšili náš finanč, finančný príspevok o 1500 500 e, eur. To znamená, hovorili sme o ušetrení 281 miest, ale potom príjmeme 300 ďalších e, zamestnancov, e, asistentov. E, ja viem, že sa to dá všelijako vysvetliť, že to nespadá pod medziinstitucionálnu dohodu. Mohli by ste mi vysvetliť, ako to vysvetliť voličom, aby som nepoužíval tieto právnické pojmy. A na záver, pani predsednička, otázka k General Expenditure Allowance. V roku 2000 15, 29. apríla sme prijali uznesenie so žiadosťou o transparentné a jasné pravidla potom sme v tomto výbore od pána veľa počuli, že potrebujeme ďalších spolupracovníkov na prísnu kontrolu. A potom tajom, generálny tajomník povedal, že naozaj ich potrebujeme na kontrolné účely. Potom sme mu no, napísali a pýtali sa, že či sa začnú hneď tie kontroly a skúšky, ale zatiaľ nemáme odpovede, takže predpokladám, že tento bod sa zatiaľ nerieši. Takže kedy budete robiť tieto kontroly, náhodné kontroly, kontroly General Expenditure Allowance a prečo ste ich ešte nezačali? E, prepač, mať minútu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne v prvom rade k rozpočtu parlamentu. Tento rozpočet je už navrhnutý. Je to môj návrh prerokovaný s podpredsedami a hovoríme, že všeobecný rozpočet má naraz o 1,7 Potom sú tu investície, ktoré navrhujeme v oblasti bezpečnosti. Minulý rok sa výbor pre rozpočet dohodol, že investície do bezpečnosti treba hodnotiť osobitne, že nie sú súčasťou normálneho rozpočtu, najmä ak chceme, aby sa rýchlo vyriešili všetky vstupy do budov na rovnakoj úrovni, to znamená napríklad neprestrelné skla pred kantínami, vstupy do priestorov a podobne. To sú extra výdavky, ktoré treba takto aj priznať. Návrh má predsedníctvo. Okrem toho je aj uznesenie rady, ktoré hovorí, že musíme zaviesť Irčinu ako ďalší jazyk, čo znamená, že sa musia prijať noví tlmočníci. Aj toto nepatrí do tej skupiny bežných výdavkov. Potom otázka viac MFF, viacročného finančného rámca. Áno, E, musí sa medziinstitucionálna dohoda, musí sa ušetriť 5 pracovníkov, to sme rozdielili na jednotlivé roky a generálne riaditeľstva. Plénum parlamentu sa uznieslo, že politické skupiny sú vyňaté z týchto úspor. To znamená, to je politické uznesenie pléna, že administratíva sa zníži o 5 ale politické skupiny sú z toho vyňaté ak sa dobre pamätám, bola to aj línia, ktorý výbor na kontrolu rozpočtu a výbor pre rozpočet e, podporili. Takže to je politické rozhodnutie, ktoré musíme rešpektovať. Pri prostriedkoch na, na sekretariát a príspevok na sekretariát minulý rok došlo k zvýšeniu na tento rok o 1500 eur to znamená, to je jediné zvýšenie v tomto legislatívnom období a to je čiastka na rok a za 5 rokov je to o niečo okolo percenta na prispôsobenie. Otázka je, či sa to bude ďalej zvyšovať, ako to ďalej vyzerá a či budú mať aj spolupracovníci účasť na platovom prispôsobení a podobne. Je to v každom prípade politické rozhodnutie, ktoré prijalo predsedníctvo po intenzívnej diskusii. Pokiaľ ide o tie náhodné kontroly a kontroly, ako sme povedali, uznesenie pléna bolo, že všetko má byť nákladovo neutrálne. Čiže na jednej strane sa má kontrolovať a na druhej strane to nemá nič stáť. A to sme veľmi jasne povedali pri rozpočtovom konaní, že takto sa to nedá. Ak chceme mať úplnú kontrolu, tak je treba 40 až 75 e, ďalších pracovníkov na to, ktorých treba najať. Pre náhodné kontroly to neplatí, ale ak by sme ich robili celoplošne, ten istý problém by sme mali generálne riaditeľstvo pre financie môže vždy prijať takéto rozhodnutie, keď si myslí, že je potrebné. E Ďakujem a teraz prosím ďalšieho kolegu. Áno, ja by som chcel rozdeliť čas medzi mňa a pána Černeckého. Mám niekoľko otázok. Prvá, vo svojom vyhlásení ste povedali, že existujú externé štúdie, ktoré hovoria, že treba zvýšiť produktivitu. Mohli by ste nám o tejto téme trošku viac povedať a predstaviť túto štúdiu ďalej. E, kódex správania pre poslancov, e, bude to e, na stole v predsedníctva v marci. A aká je tam situácia? A posledná otázka, ešte skôr ako dám slovo môjmu kolegovi. poznámky predsedníctva. Zdá sa, že to sú interné dokumenty, ale niekedy vidíme, že dochádza e, k infiltráciám e, vonkajšieho personálu. Ako sa dá zabrániť úniku týchto dokumentov, ktoré sú dôverné? Ďakujem. Okay. Mm.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 sme si rozdelili naše otázky s pánom Tysenom, Ja by som chcela dodať ešte dve veci, ak dovolíte. Súhlasím s tým, že isté nákladové obmedzenia niekedy naberajú naozaj groteskné rozmery a toto sú veci, ktoré nejako eh, neprospievajú k budovaniu úcty voči Európskemu parlamentu. A ďalšia vec, možno je to um, príliš eh, technický aspekt, ale nechápem to celkom presne, preto sa chcem opýtať. Prečo? Sme dostali list, kde sa hovorí, že medzi televíznymi stanicami, ktoré môžeme pozerať v našich miestnostiach, už neboli uvedené polské televízne stanice. Môžete nám to prosím vysvetliť? Ďakujem. Ďakujem pekne aj za dodržanie rečníckého času. Pán generálny tajomník, nech sa páči. Okay. Uh, zur ersten Frage uh, Europal TV. Pokiaľ ide o prvú otázku o e, Europarl TV. E, e, veľmi radi vám tento dokument poskytneme podľa nášho názoru. Rozvoj Europarl TV je pozitívna vec, ale pravdepodobne ten názov nie je celkom korektný, pretože tu nejde o televízny kanál, ale je to videoponuka a množstvo ľudí, ktorí e, toto video vidia, tak e, vlastne sa neustále zvyšuje a to znižuje náklady na produkciu, teda náklady na, e, na používateľov, alebo teda tých, ktorí pozerajú tieto videá klesajú a tendencia je už niekoľko rokov pozitívna a my vám tento dokument poskytneme. Druhá otázka tá bola e, tlmočná tak rýchlo, že som ju celkom dobre nepochopil. E, generálny tajomník teraz prosí tlmočníkov, aby pomalšie tlmočili. Zdala sa mi, že ste aj v tomto e, druhom prípade sa pýtali na dokument, ten poskytneme. Ďalšia otázka, interné dokumenty predsedníctva. Ako sa dá zabrániť ich úniku. My vyvíjame úsilie, samozrejme, že dokumenty predsedníctva sú vždy e, interné, ale e, ak sa zasadnutie predsedníctva nerobí so zatvorenými dverami, je tam stovka ľudí, teda je tam veľké množstvo účastníkov a nedá sa celkom zabrániť, aby sa takéto dokumenty neodfiltrovali, aby neunikli keď pokiaľ ide o veľmi delikátne záležitosti, tak tam e, sú schôdze, ktoré prebiehajú za zatvorenými dverami iba za prítomnosti členov. Na druhú otázku odpovieme písomne. Ďalej otázka pána Čarneckého. Povedzte mi, prosím vás, kto tento list napísal, e, kedy a my vám veľmi radi písomne odpovieme. Pokiaľ ide o písomné odpovede, mám tu na zozname ešte sedem rečníkov za politické skupiny, to znamená, že tam bude viacero e, písomných odpovedí a viac otázok. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že niektoré veci sa daria, niektoré nie. Prvý dokument od viceprezidenta mojej podskupiny eh, je E, materiál, ktorý si môžem pozrieť a môžem povedať, že podľa e, všeobecne je to tak, že je veľmi ťažké a niekedy aj e, veľmi ťažko zistiteľné o tom, čo hovorí rada, že rada nedáva dokumenty, lebo sú citlivé a podobne. Ja si myslím, že treba rozlišovať medzi dôvernými dokumentami a inými a pre parlament je naozaj dobré, ak od začiatku vie, že byro často príjma rozhodnutia bez diskusie a potom nemôžete veci ovplyvniť. Hovorí sa tu o zmluvách, hovorili sme o tom, videli sme, že poslanci mali problémy zistiť niektoré veci a že to má negatívny dopad na parlament treba mať lepší systém pre predchádzanie rôznym e, e, opozdeniam, neposkytovaniam materiálov. E, webová stránka parlamentu by mala umožňovať lepší kontakt s verejnosťou, s lobbystami a podobne predsa jednoducho veci by sa mali riešiť v Bire. Podporujem aj to, čo sa tu hovorí o všeobecných nákladoch a ľutujem, že nemáme odpovede ani v tých, čo sme teraz dostali, nemáme žiaden rámec totiž pre tie náhodné kontroly. Nevieme vôbec, koľko ich má byť, koľko by to mohlo a e, potom, koľko by to mohlo stať a potom zistíme, či to hodí za to. Ďalej, pokiaľ ide o tlmočenie, viem, že tam e, vládne veľký nepokoj, sú veľmi znepokojení a vidíme, že tlmočenie v malých jazykoch vôbec často nie je k dispozícii, že nie je dostatočnej rezervy pre malé jazyky a podobne. A chcem sa spýtať, je táto kritika oprávnená a čo spravíte, pán tajomník, preto, aby ste ukludnili tlmočníkov? Ďakujem. Ďakujem, prosím, pán generálny tajomník. Áno, ďakujem veľmi pekne. Äh, Herr de Jong, Sie hatten äh, drei Fragen. Páni de Jonge, vy ste vlastne sa dotkli štyroch okruhov otázok. Najskôr ste sa dotkli otázky dokumentov na predsedníctve. E, my sme upozornili na to, že program a zápisy sú verejné a iné dokumenty nie. Videli sme, že tu sa na to pozerajú ľudia rôzne. Jedni hovoria, že by mali byť zverejňované, iní, že by nemali byť zverejňované, čiže tie postoje sa rôznia. Pokiaľ ide o etický kódex, tak vy ste pracovali na tomto kódexe a myslím si, že sa podarilo e, pripraviť veľmi ambiciózny etický kódex, ktorý e, bol podporený všetkými politickými skupinami a bol schválený. To však samozrejme neznamená, že sa veci ešte nemôžu vylepšiť. A možno, že mm, ten podnet, že mm, váš, ktorí ste tu povedali, že správodajcovia si želajú, aby mohli svoje kontakty zdokumentovať, aby bol nejaký kontakt na web stránke. E, to je možné, my môžeme takéto technické predpoklady vytvoriť na základe dobrovoľnosti. Ďalej otázka tlmočníkov. Malé jazyky sú chránené v každom prípade, rovnako ako malé delegácie. V každom prípade tu existuje minimálne zastúpenie. Vy ste povedali, že je tu istý nepokoj. To je správne, pretože my potrebujeme zmeny a vždy keď dochádza k zmenám, tak e, je tam istý nepokoj, ale tieto zmeny sú potrebné, aby sme aj pri e, viacerých štátoch mohli zabezpečiť efektívne tlmočenie za rozumných cien. My teraz rokujeme o podmienkach, ktoré sa bude potrebné zmeniť a tie zmeny sú nevyhnutné, pretože pracovné podmienky z roku 2005 sú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 Pán Javor, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja budem hovoriť po maďarsky, teda podporujem využívanie malých jazykov. Moja prvá otázka súvisí s asistentmi aj s miestnymi asistentmi od 1. januára. Existujú presnejšie pravidlá, dúfam, že to prinieslo aj zlepšenia. Ale naďalej je situácia taká, že existujú veľké rozdiely, nerovnováhy. Máme zhruba 20 poslancov, ktorí nemajú asistentov v Bruseli. Ako vôbec môžu takto pracovať? E, pri iných poslancov je situácia taká, že majú viac ako 10 miestnych asistentov. Tieto nerovnováhy rozdiely sú tu vždy e, zrejme, ale možno nie až do takej miery. E, ja sa chcem opýtať, čo presne urobíte s tým, aby sa situácia zmenila. Ďalej druhá otázka. Príplatky na sekretariát alebo e, ten všeobecný administratívny e, spôsob dávky. Moja otázka sa nevenuje tomu, aké kontroly robíte a či chcete robiť a aké to bude mať eh, so sebou spojené náklady. Nejde tu podľa mňa o kontrolu, ide tu predovšetkým o transparentnosť. A na transparentnosť nepotrebujeme až tak veľa pracovníkov, eh, nie je to ani až také nákladné, aby sa to všetko stransparentnilo. Eh, a tretia otázka súvisí e, s vyrovnávaním e, emisí CO2. Parlament má svoj program. Existujú e, akési zlaté predpisy, zlaté pravidlá a z toho sa vychádza pri balancovaní emisí CO2, ale príslušný rámec podľa nás nestačí na splnenie cieľov koľko peňazí potrebujeme navyše na to, aby sme e, zaviedli e, tento koncept e, offsetovania emisí CO2. A posledná otázka súvisí s ochranou bielých brán, teda tých, ktorí poukazujú na nekalé praktiky. Sú tu pravidlá, ktoré nechránia dostatočné miestnych asistentov títo asistenti nie sú dostatočne chránení v oblasti rôznych nárokov. Pravidla im to neumožňujú. Myslíte, že by sme mohli rátať so zlepšením? Myslíte si, že by nové pravidlá mohli byť lepšie nastavené práve e, na ich potreby? 6. E, januára sme boli informovaní o nových pravidlách o ochrane whistleblowerov. Myslím, že je tu ešte čo zlepšovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pán generálny tajomník. Ďakujem. Pán Javor, hovorili ste po maďarsky, ja som bol kedysi koordinátorom, respektíve som bol na schôdzi koordinátorom výbore pre rozpočet, kde maďarskí tlmočníci čelili útokom e, vôbec už len preto, že tam boli, pretože príslušný poslanec sa ohradil, že on je síce Maďar, ale po maďarsky nehovorí a preto si e, neželal vlastne, aby tam boli maďarskí tlmočníci. Teda to je trošku iné vnímanie problematiky. Najskôr vaša otázka o asistentoch. Je pravda, že je problémové, ak niektoré, niektorí poslanci nemajú vôbec žiadnych asistentov v Bruseli, a preto predsedníctvo rozhodlo, že 25 prostriedkov v tejto oblasti sa môže využiť výlučne na podporu asistentov ehm, na oficiálnych pracovných miestach, teda v Bruseli a v Štrasburgu. Je nepriateľné, aby poslanci eh, vynakladali na 100% tieto prostriedky eh, eh, na miestnych asistentov. Na to majú teda k dispozícii iba 75% podľa nových pravidel. Ďalej druhá vec, na ktorú ste sa pýtali, aj toto sa dlho prerukúvalo na úrovni predsedníctva a je, tam sa názory rôznili, čo sa týka počtu miestnych asistentov. Mm, aj tu je to na niektorých miestach prehnané. Predsedníctvo dospelo k záveru, že neformálne pravidlá, ktoré sa stiahovali na platenie miestnych asistentov, najmä v krajinách, kde je mimoriadne nízka mzdová úroveň, možno prispeli k takémuto vývoju situácie napríklad v Rumunsku či v Polsku, pretože nebolo možné vyplatiť rozumné mzdy za kvalifikovaných a vzdelaných asistentov, teda týmto asistentom a preto predsedníctvo prijalo dve rozhodnutia. Túto maximálnu hranicu e, sme zmenili, aby to bolo napojené na štatút asistenta a zároveň táto maximálna hranica sa stala záväznou. V minulosti tieto maximálne hranice boli len akousi neformálnou dohodou, teraz sa stali záväzným pravidlom. To znamená, mm, že bude zaujímavé vyhodnotiť situáciu zhruba o rok, či to bude znamenať, že sa bude uplatňovať aj iná politika zamestnávania náboru pracovníkov v niektorých členských štátoch. Hovorili ste aj o e, všeobecných paušálnych výdavkoch, aj o tom sa pravidelne rokuje na predsedníctve, aj toto sa vníma dosť e, rozlične. Aj tu aktuálne pravidlá zohľadňujú väčšinový názor, názor e, predsedníctva. Čo sa týka offsetovania emisí CO2, my sme rozhodli, že sa bude offsetovať úplne všetko, teda všetky emisie CO2, ktoré súvisia s činnosťou parlamentu, sa budú mm, kompenzovať, offsetovať. Vaša otázka, či na to máme dostatok prostriedkov, to bude závisieť od e, vývoja cien. Ako viete, e, ceny sa dosť výrazne zmenili. Ja predpokladám, že nebudeme mať rozpočtový problém pri tomto offsetovaní CO2. Myslím, že z rozpočtu, ktorý je k dispozícii, konkrétne 250 tisíc eur na tieto účely, že sa z toho budú dať pokryť všetky s tým súvisiace náklady, ale bude to závisieť od vývoja cien. Ak sa ukáže, že nebude možné pokryť z toho všetky ciele tejto oblasti, to sa bude zrejme musieť potom prerokovať na úrovni výboru pre rozpočet. Štvrtá otázka sa týkala ochrany bielých vrán, whistleblowerov. Aj v tejto oblasti, tak ako aj v iných, sa snažíme eh, dospieť k spoločným pravidlám na úrovni rôznych inštitúcií. Je to tiež veľmi nesprávne a komisia má svoje pravidlá, potom rada opäť svoje a parlament eh, úplne iné. Je to dôležité aj pre právnu istotu v tej oblasti. Teda takáto rôznorodosť pravidel nie je optimálna. Snažili sme sa v decembri minulého roka sa napokon ukázalo, že sa nepodarí dospieť k spoločným pravidlám všetkých troch inštitúcií a preto som potom rozhodol, keďže takéto pravidla naozaj potrebujeme, že v rámci vnútorných pravidiel parlamentu e, sa to pokrie našimi vlastnými pravidlami. Teda takáto ochrana už existuje v interných pravidlách. Je tu ešte problém u asistentov v tom, že pri iných pracovníkov v parlamente dokážeme zaistiť eh, v konfliktnom prípade, že ich môžeme premiestniť eh, na iné miesto, eh, do inej funkcie. To je vlastne aj cieľom ich ochrany. V prípade poslancov v administratíve na toto možnosti nemáme. Ja nemôžem presunúť asistenta od jedného poslanca k ďalšiemu asistentovi. Ani do administratívy ich nemôžem presunúť je to teda objektívny problém, vieme o ňom, ale aktuálne ho nedokážeme nejako inak riešiť. Ďakujem pekne. Ešte siedmi z vás sa hlási o slovo. Chcem požiadať, aby ste naozaj dodržali rečnícky čas v dĺžke jednej minúty. Ak ešte máte chvíľu času, pán generálny tajomník, dala by som slovo všetkým siedmim naraz. Najskôr pani kolegyňa Lope Fontani. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcela opäť spýtať pána Veleho na tlmočnícke služby a na cieľ zvýšenia ich produktivity. Uvedomujem si e, dôležitosť rozpočtu, ale znepokojuje ma, ak by to malo byť na úkor kvality. E, v akom e, štádiu sú vaše rokovania s tlmočníkmi? My určite teraz musíme počkať na E, výsledky, ale keď hovoríte o zvýšení počtu hodín v kabíne a o zvýšení produktivity, čo chcete tým povedať? Znamená to, že znižíte počet tlmočníkov v kabíne alebo počet kabín, ktoré poskytujú tlmočenie počas prác, parlamentnej práce, ako to bude. A rovnako ma znepokojuje, či do, keď napríklad dôjde k nejakej chorobe E, v kabíne, ako, ako, e, ako sa bude pokračovať, nebude sa tlmočiť, zavrie sa kabína, ďakujem. Ďalej pani Ajala Sender, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som chcela sa spýtať len na úspory, treba brať do úvahy e, tieto aspekty. Pán Vilan tu mal byť tiež a ja som mala ďalšie dôležité schôdze aj výbor, ale je veľmi dôležité, aby sme sa v istom okamihu pustili do bilancovania toho, čo sa oplatí e, usporiť napríklad aj v oblasti tlmočenia. A ja by som chcela len povedať, že do akej miery narástla administratívna časť v porovnaní s hlasom poslancom a my máme niekedy problém hovoriť, pretože sú tu prázdne kabíny a potom národní asistenti e, e, alebo rôzni zamestnanci sú v našich priestoroch, platia nám za to nájomné a e, otázka číslo 90, vzťah medzi SF, Strategic Executive Framework a NVOV. Ja sa naďalej stiažujem na to, že odpoveď na otázku 10 je vyhýbava. Je to vtip, alebo čo to má byť, pretože keď sa hovorí, že vlastne, hovorí sa tu, že vlastne ten náklad na tú schôdzu bol menej ako tisíc eur. Ja chcem vidieť faktúru. A teraz, teraz pán kolega z nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsednička. Mám niekoľko otázok. Mám viacero otázok, ktoré vám chcem e, položiť. E, pokiaľ ide o prácu poslancov a o hodnotenie našej práce. Novinári hovoria o ratingových agentúrach ako Watch Europe 2013. E, neboli žiadne dotácie na tieto agentúry, ale následne Watch Europe už mal nejaké subvencie a to súviselo s európskymi voľbami. Pán generálny tajomník, nemyslíte si, že parlament by mal posilniť svoju spoluprácu s týmito agentúrami, pretože tu ide o hodnotenie našej práce a nielen o štatistické údaje ďalej. Kantín, jedálne, my konštatujeme, že kvalita jedla sa zvýšila, ale na druhej strane nazdávame sa, že veľké množstvo stravy sa vyhadzuje. E, nebolo by na čas aj tento problém riešiť. Ďalej, platy. Nemyslíte si, že aj týmto otázkam sa treba venovať? Hvala za besedo, predsedujoča. Najprej sa bom dotaknila področja javnih naročil in o tej eh, napaki, ki se je pojavila, o katero ste. Ďakujem pekne. Ja by som eh, sa chcela opýtať eh, na verejné obstarávanie zjavne. Tu bola istá miera chybovosti. Chcem sa opýtať, ako vy vyhodnocujete túto chybovosť, kto presne bude za to, kde zodpovednosť. Skúmate vôbec tieto prípady? Tiež ste spomenuli, že viacero um, kontrol sa zintenzívni, ako k tomu chcete konkrétne pristúpiť. My všetci, ktorí pôsobíme v rozpočte, e, sme aj vo výbore pre kontrolu rozpočtu a problém je v tom, že často tieto schôdze prebiehajú paralelne ďalej bezpečnostné služby, nakoľko e, sa tieto náklady zvýšili. Ďalej k tlmočeniu nesúhlasím s tým, že by to nemalo dopad na poslancov vo výbore pre dopravu, už nie je slovinské tlmočenie k dispozícii. E, potom sú aj ďalšie schôdze, kde slovenčino tiež nie je k dispozícii. Chcem sa teda opýtať, kedy budete schopní poskytnúť všetky jazyky, o ktoré sa žiada. Ďalej, pán Maňka. Ďakujem, pani predsednička, aj za pozvanie. Som členom rozpočtového výboru 12 rokov a má možnosť sledovať, ako sa veci menia. Mnohé sa podarilo, ale niečo pretrváva. E, keď sme pred desiatimi rokmi nedostali správu o rozpočte iba v jednom jazyku, tak tu bola jedna koordinátorka, ktorá zablokovala celý parlament a nerokovali sme ďalej. My to dnes nerobíme, ale stáva sa to, že to máme v jednom jazyku správu k najdôležitejšiemu dokumentu roka a je to naozaj potrebné zmeniť. E, na prelome novembra, decembra bolo za jeden týždeň zatvorených 8 kabín tlmočníckých. Z toho dôvodu, čo ste kolegyne a kolegovia spomínali, čiže tomuto problému sa nevyhneme. My ho naozaj musíme riešiť, lebo je tu obrovský stres a e, keď sú podhodnotené tieto kabíny, tak sa to zvládnuť nedá. A našou hlavnou prioritou je legislatívna práca a bez tohto e, sa to skutočne nedá. E, tlmočníci v štatistikách e, pracujú priemerne 10,7 hodiny týždenne, ale to, táto práca nie je iba tlmočenie v kabíne. No. Tlmočenie v kabíne je možná jedna tretina ich no, práce. To znamená, že my sme, musíme zohľadniť no. aj marotky, dovolenky, aj to, že pracujú. Hmm. Uh, uh, uh. Ďalší kolega Vogen. Áno, ďakujem. Ja mám veľa otázok, ale položím iba jednu. Hovoríte o úsporách a o investíciách. Všetci hovoria, že je potrebné šetriť aby ste vysvetľovali, ako sa to v niektorých prípadoch darí dosahovať, napríklad v priebehu pracovných týždňov. Vidíme veľký nárast zelených týždňov. Možno by ste nám mohli povedať, ako sa tým ušetrí. Ak sa tým niečo ušetrí, tak by sme mali mať príležitosť tieto peniaze reinvestovať Napríklad na zvýšenie efektivity poslancov. Mm, mm, umožnili sme prácu s iPadmi a možno, že by sa mohol vytvoriť nejaký ďalší kancelársky priestor. Máte ešte nejaké ďalšie návrhy, ako by sa dala zvýšiť efektivita práce poslancov? Ďakujem ešte pán kolega Štasvin. A ja som sa dala na zoznam. Áno, ďakujem, hovorí pani poslankyňa. Chcem vás povzbudiť u e, tlmočníkov, e, e, treba dbať na ďalšiu efektivitu. Je tam iste ďalší priestor. 24 dočasných zamestnancov bolo na novo zamestnaných, 60 e, v priebehu 25 rokov. E, takže tu treba zohľadňovať aj e, dôchodkové náklady Eh, head of units, eh, tu sa zvýšil počet pracovníkov o 4,7% a o 6,8% na riaditeľstve, takže aj tu by bolo treba niečo zohľadniť a aj tu na niečo robiť. Nejde tu len o tlmočníkov. U socialistov 30 miest, zelený 15, AOD 13, EKR 4. Aj keď máme rovnaký počet schôdzí, E, to znamená, kto tu pracuje v EKR, kto robí tú prácu, môžete zabezpečiť, aby tu e, národné strany alebo členovia alebo politické skupiny mali z toho nejaký zisk, aby mohli lepšie tento typ veci lepšie organizovať. Ďakujem, dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr pani Lope Fontane a mm, otázku ohľadne tlmočníkov. Nejde tu o to zhoršiť kvalitu, ale práve zlepšiť kvalitu. A preto je potrebné e, zaviesť rovnováhu. Ja som explicitne aj tu vyzýval, aby sa hovorilo pomaly, aby sa hovorilo v materskom jazyku. To sú tie zásadné veci, ktoré vedú k zhoršeniu kvality a tlmočníkov často privádzajú na okraj šialenstva. Od istého tempa sa už jednoducho tlmočiť nedá, ale niektorí poslanci toto tempo o tretinu prekračujú a potom už e, nie človeku rozumieť. My chceme túto službu organizovať efektívne, tak aby náležite poskytovala služby poslancom. Musíme E, to máte ošetrené tak, aby tu boli tlmočníci vtedy, keď ich potrebujú poslanci. A my to chceme zorganizovať takto aj na strane zamestnancov, pretože si myslíme, že za tie 10 ročia tu v parlamente to poznajú lepšie. Ale mnohojazyčný režim s 24, prípadne v budúcnosti aj viacimi jazykmi musí byť efektívny, nemôže fungovať a preto v budúcich týždňoch a mesiacoch o tom budeme diskutovať. Ide tu o otázku, ako zvýšiť výkon a nie ako zredukovať poskytované výkony. Čo sa stane, keď budú dvaja tlmočníci v kabíne? E, či bude automaticky uzatvorená. Ja som v januári celý týždeň strávil individuálnymi pohovormi s tlmočníkmi, nebolo tých stretnutí 300, ale 8 vždy s 35 tlmočníkmi a jedna zo zásadných stiažností tlmočníkov bola, že niekedy sa kabína zatvára, aj keď sú schopní tlmočenie poskytnúť na základe svojej jazykovej kombinácie a že sa občas stane aj to, že musia odísť z jednej schôdze a prejsť do kabíny inde. My sa chceme e, teda zasadiť o to, aby v prípade, že je k dispozícii náležitá jazyková kombinácia, nedošlo k zatvorení, aby nedošlo k zatvoreniu kabínu. To však môže e, trvať iba istý čas. Keď sú dvaja tlmočníci v kabíne, to znamená isté časové obmedzenie. O tom budeme diskutovať. Pani Ajala sa spýtala, či národné parlamenty platia prenájom za svoje kancelárie. Nie, neplatia. My E, všetkým vnútroštátnym parlamentom dávame tieto priestory k dispozícii zdarma v rámci našej spolupráce. Všetky parlamenty členských štátov toto využívajú a využívajú to aj všetky komory národných parlamentov. Myslím si, že jedna komora jedného parlamentu to istú dobu nevyužívala, ale vďaka našim efektívnym kontaktom E, s národnými parlamentami to už funguje a ich zástupcovia tu zohrávajú významnú úlohu. E, no, hovorilo sa tu o sume pod tisíc eur, to je celková čiastka, na zozname bolo 60 zamestnancov, čiže to je 60 krát tisíc eur, čiže 60 tisíc eur za celú tú akciu, ale my vám presne konkrétne údaje písomne poskytneme. E, ďalej ďalší kolega sa pýtal na Watch, či by sme s touto organizáciou nemali pracovať tesnejšie. Ja si myslím, že problémom nie je to, že by externisti analyzovali našu činnosť. Problém je v tom, a ja som to aj tak pochopil, že e, veci, e, ktoré v našom ponímaní sú skôr vedľajšie a menej prácne, tak e, tie získavajú istý význam z pohľadu zvonka, e, zatiaľ čo tá skutočná práca, napríklad to, že celé mesiace sa angažujete ako spravodajca v oblasti nejakej správy a je to náročná činnosť, tak toto nie je e, náležite zhodnotené. Máte pravdu, aj s týmito organizáciami by sme mali hovoriť o tom, ako náležite našu činnosť zobrazujú, aby tu neboli výťazy a porazení, a v reáli to v skutočnosti nezodpovedá. E, je to čiastočne na našej zodpovednosti, pretože e, my e, dávame k dispozícii údaje a mali by sme poskytovať také údaje, ktoré by neviedli ku skreslovaniu informácií. Rovnako ste hovorili o potravinách, aby sa toľko potravín nevyhadzovalo, aby sa neplitvalo. Aj tu vyvíjame isté úsilie. Môžete si potraviny vážiť, že napríklad namiesto štandardnej e, porcie v prípade, že viete, že zjete iba polovicu, tak si môžete sami nakombinovať svoju vlastnú e, porciu a zaplatíte len to, čo si želáte na tanieri a to je krok správnym smerom, myslím. Pani Sven sa spýtala na chybovosť. Nepochopil som úplne presne o chybovosť, v akej oblasti ide tá chybovosť e, mala byť, hovorili ste aj o otázkach bezpečnosti a o tlmočení a o kabínach. Ja vás môžem ubezpečiť, že nemáme nedostatok e, financií. Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie nám koncom minulého roku vrátilo niekoľko miliónov eur pretože tieto prostriedky nevynaložilo. Peniaze nám nechýbajú a preto nemáme problém e, rekrutovať príslušných tlmočníkov, ale máme isté problémy stavebného charakteru. Neviem, či sa to dotklo vášho výboru. My však nemáme dostatočné množstvo zasadacích miestností, ktoré by zodpovedali jazykovému profilu zasadnutí a to je veľký problém E, ktorý potom ide na úkor menších jazykov lebo za takých okolností potom musí výbor zasadať v istej zasadacej miestnosti, kde je istá potreba počtu jazykov a je tam menej kabín. To si vyžaduje stavebné investície a ak budeme mať v budúcnosti ešte viac jazykov ako dnes, tak si musíme tiež položiť otázku, že či v tejto oblasti Nepotrebujeme ďalšie investície do zasadacích miestností tak, aby sme mohli pokryť 25 až 28 jazykov, pretože je možné, že k takejto situácii v budúcich desiatich rokoch dôjde. No a my by sme mohli vlastne tlmočenie pre všetky tieto jazyky poskytnúť. Čiže ten problém nie je v počtote pracovníkov ani vo financovaní, e, je to a spôsobené aj budovami a zariadeniami, E, čo môže viesť k tomu, že isté jazyky nemôžeme poskytnúť, aj keď e, sme politikou poskytovania mnohojazyčnosti zaviazaní. Pán Maňka sa vyjadril v podobnom duchu a tiež bránil malé jazyky. A pán Von na záver. Vy ste hovorili o rôznych záležitostiach ale zaznela tu obzvlášť otázka, čo by sme mohli urobiť preto, aby sa zvýšila účinnosť činnosti poslancov, aby sa podporila. Ja si myslím, že tu sú také dva prvky. V jednej oblasti sme už pokročili dopredu, ale ešte sme sa nedostali do cieľa. A to je právnenie miestnej kancelárie poslanca oblasti prístupu k informačným e, technológiám. Čiže ide o to, aby poslanec vo svojej kancelárii, či už prostredníctvom mobilných prostriedkov, alebo prostredníctvom svojej miestnej kancelárie mal k dispozícii tie isté nástroje a prístup k tým istým zdrojom ako v kancelárii v Bruseli. To je ten zásadný krok. Po druhé, Máme tu naďalej deficit v školení poslancov. Aj tu máme projekt. Niektoré generálne riaditeľstva ponúkajú ponuky, ale nemáme tu systematický prístup ohľadne školenia poslancov a poslankyň. Pani Gresle e, zdôraznila otázku politických skupín a otázku miest. Otázka politických strán je tiež témou, ktorú vo svojej správe uvádzal aj dvor auditorov v rámci verejných zákaziek. Tu už boli isté nejasnosti, ale tie boli odstránené, napríklad ako otázka, do akej miery podliehajú politické strany pravidlám pre verejné zákazky a do akej miery im nepodliehajú. E, toto už bolo vyriešené. Pani Gresle sa špecificky zmienila o miestach niektorých politických strán v Európskom parlamente. Zatiaľ nič nenaznačuje, že by tie prostriedky neboli vynaložené náležite. Ale samozrejme, e, my berieme do úvahy všetky upozornenia a v druhej polovici roku 2015 došlo k niektorým rozhodnutiam predsedníctva, ktoré sa týkali jednej európskej politickej strany a jednej nadácie. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ešte určite budeme ďalej klásť ďalšie písomné otázky. A ešte teraz požiadal o slovo interný revízor. My ešte e, určite s vami zorganizujeme rozhovor, aby sme videli, do, ako bude implementovaná smernica o ďalších úsporách, o vynakladaní peňazí v hotovosti E, to znamená, že e, ide tu o problém zatiaľ ešte nevyriešených otázok. E, toto vydávanie hotových peňazí, tento problém sa ešte vyostri a my sa k tomu ešte asi vrátime. Pán Sosoli, prepačte, ja sa musím ospravedlniť, vy ste ďaleko. Pani predsednička, vy ste práve predviedli, ako sa hovorí pomaly. Ja som veľmi spokojný s tým, ako boli stanovené priority pre rozpočet tohto roku a pokiaľ ide o e, Spravo, ďakujem spravodajcovi za prácu aj za spoluprácu s ním. Chcem pripomenúť, že e, predmetov tejto schôdze je absolutórium za rok 2014 a e, ja som naozaj spokojný E, e, keď vidím, že sa vysoko ocenila táto práca a ďakujem generálnemu tajomníkovi za to, že prišiel medzi nás a dal tieto presné odpovede. Mám len také dva e, komentáre. Pán kolega Valčitis, pokiaľ ide o World Watch, predsedníctvo parlamentu e, Biro má pracovnú skupinu, na, ktorá má zreformovať a má vybaviť parlamentom objektívnym vyhodnocovaním parlamentnej činnosti. Pracovnú skupinu koordinuje pani McGuinness, podpredsednička parlamentu a na tejto téme sa už začalo pracovať. Nejde tu o to, e, že by e, sa občanom ešte niečo viac dávalo, ako je činnosť parlamentu, ale my chceme dať k dispozícii Eh, občanom eh, pohľad na našu prítomnosť a legislatívnu prácu, pretože ex, externé organizácie majú iné charakteristiky. World Watch je politologický inštitút alebo politologická inštitúcia, eh, ktorá teda sleduje prácu poslancov a politických skupín a ich dokumentácia sa používa na klasifikáciu našich zásahov a prítomnosti, ale ich cieľ je iný. A preto my priamo v parlamente potrebujeme niečo prostredníctvom čoho by sme verejnosti poskytovali informácie o našich parlamentných aktivitách. Ďalší bod pritvanie potravinami. Ja som bol jedným z tých, ktorí najviac podporovali tieto E, negociácie s podnikmi, ktoré poskytujú catering Európskemu parlamentu. A bol by som rád, keby e, bolo teraz jasné, že v tejto prvej fáze parlament ušetril 1,66 e, pardon, 66,3 čiže 2 milióny 600 tisíc eur. Prečo? Toto už sú E, dopady v rozpočtu parlamentu. A ja opakujem, že toto bol úspech a koncom roka už budeme mať definitívne hodnotenie tohto kroku. A takisto sa potom aj pozrieme, aké možnosti nám to prináša a možno bude ešte tento proces vylepšiť. A ešte posledná poznámka. Musíme pracovať. Už to tu bolo povedané. Pán Čarnický to povedal. Niekedy tie limity a škrty sa e, jednoducho menia na niečo groteskné, ako tom povedal príklad uvedol vodu. Áno, e, my e, e, nemôžeme jednoducho podpísať alebo nastúpiť do vlaku šetrenia, ale ako povedal pán Čarnecký, e, niekedy to môže vieť k takým karikatúram t- e, úspor a myslím si, že tomu sa musíme vyhnúť a treba to zohľadňovať aj v našej rozpočtovej práci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme za to, že bojujete za našu vodu, pretože keď to sedíme 3,5 hodiny a ja by, potrebujem možnosť trošku sa napiť a vysť von, takže v budúcnosti by sme asi potom museli prerušovať naše zasadnutia kvôli vode. Musím povedať, že potom, čo bola zrušená káva, tak by som to považovala za groteskné aj s vodou. A teraz si želá ešte raz vystúpiť Európsky e, dvor auditorov. Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem pani predsedkynia. Ja si myslím, že odporúčania pána Veleho sa týkajú všetkých e, európsky dvor auditorov sa veľmi snaží o to, aby postupy, ktoré sa týkajú administratívy a ktoré e, zahajuje predsedníctvo, na implementáciu našich odporúčaní, pokiaľ ide o prácu politických skupín a posilnenie dohľadu nad nimi, tak tam e, treba hodnotiť tieto iniciatívy a ako bolo povedané pri našich odporúčaniach, e, po dvoch rokoch budeme mať vyhodnotenie monitorovania e, tejto aplikácie. Takže veľmi pekne ďakujem za slovo, pani predsednička. Ďakujem a ja. A teraz dávam slovo pánovi spravodajcovi Píprovi. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať všetkým prítomným. Ja som si veľmi pozorne vypočul e, všetky vystúpenia, zahrniem to do správy. E, bodmi sú e, catering, pracovné podmienky tlmočníci, tiež som sa poučil o tom, že tlmočníci sú vynikajúco zorganizovaní, majú skvelú lobby, aj to sme už zažili, to je správne. A Teraz ešte pokiaľ ide o ranking hodnotenia. Máme tu kolegov, ktorí už predniesli tisíc prejavov a mám pocit, že sa tu plitvá peniazme len preto, aby sa tí kolegovia objavili v tom rejtingu. Čiže aj tu by sme možno mali zaviesť trošku iné kritériá. No a posledná poznámka ešte k bezpečnosti. Vážený Klaus Vele, keď som minulý týždeň v Bruseli mohol použiť ten nový vchod, e, ten turniket je pomerne úzky a točí sa tak rýchlo, že môj kufor zostal vonku. Ja som prešiel a môj e, kufor mi je dvere jednoducho vytrhli z ruky. Prosím vás, pozrite sa na to, aby sme mohli budovu opustiť aj s kufrom, alebo sa do budovy dostať aj s kufrom. Možno by bolo vhodné spomaliť otáčanie turniketu. Áno, pani predsednička, hovorí teraz, ďakujem. Od oddelenie stiažnosti bolo menšie ako e, zvyčajne a ja by som vám rada povedala, že tu ešte stanovíme jednu lehotu, aby sme dostali odpovede na ďalšie písomné otázky. Ja vám za ich zodpovedanie vopred ďakujem, nebude ich toľko Prajem vám všetko najlepšie, šťastnú cestu domov. Ďakujem za výmenu názorov a hneď budeme pokračovať bodom číslo 4, čo je stanovisko pána Servemas, e, ktorý predstaví pán kolega Zdechovský. Ja si dovolím vystúpiť po anglicky aby sa v preklade nestratilo niečo, čo chcel kolega Savrama povedať. Čiže budem naozaj veľmi stručný. Pokiaľ ide o tento návrh ohľadne e, rozpočtu, tak v článku 318 zmluvy o e, financovaní Európskej únie E, tak my vlastne toto absolutórium poskytneme rade. Prvá časť sa týka každoročného schvaľovania využívania rozpočtu Európskej únie Európskym parlamentom zdôrazňuje zodpovednosť komisie, aby informovala o výsledkoch a o dosiahnutých cieľoch mala by sa zlepšiť vnútorné hodnot, malo by sa zlepšiť vnútorné hodnotenie komisie. A parlament je zodpovedný za poprvé za dohľad podľa zmluv a táto funkcia e, dohľadu nie je dostatočne vážne vnímaná na rade, je tu nedostatok spolupráce s radou a to má negatívny dopad na e, účasť občanov a na e, vierohodnosť európskych inštitúcií. Po druhé, mala by sa zlepšiť transparentnosť finančného riadenia, a zodpovednosť voči daňovým poplatníkom. Po tretie, význam zásadnej úlohy Európskeho dvora auditorov pri zabezpečovaní inteligentnejšieho vynakladania európskych fondov. Prvé odporúčanie je takéto. Dvor auditorov E, e, by, by mal byť nestranný a splňať ďalšie podmienky. Po druhé je tu téma spolupráce medzi dvorom auditorov a jednotlivými orgánmi na štátnej úrovni, ktorý musí byť posilnený. No a v poslednej, posledný bod parlament a rada by mali byť na rovnakej úrovni pri menovaní členov dvora auditorov. Ďakujem za pozornosť, ospravedlňujem sa za svoju angličtinu, ale bohužiaľ nemám veľa príležitostí vylepšiť svoju výslovnosť. Ďakujem. Ďakujem. Na to tu máme vlastne tlmočníkov však. Pán kolega Stá sa hlási, nech sa páči, dám vám slovo. Ja nie som e, tieňový spravodajca, ale prečítam to, čo tu pripravil Ivo Šoltes, tieňový spravodajca odporúčania generálneho tajomníka E, ja som si do holandštiny preložil to, čo kolega Šoltes e, pripravil v holandštine. Ide o, o odseky 5 a 11 5 a o nedostatočnú ochotu Európskej rady pri postupe absolutória. Už sme o tom viackrát hovorili. No a to má negatívny dopad na dôveryhodnú spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami tak, ako je to sformulované v bode 5. Tu sa Igorovi zdá príliš neutrálne a rád by tú formuláciu ešte trošku zosilnil a rád by zdôraznil, že legitimita a legalita činnosti Európskeho parlamentu je týmto spôsobom podkopávaná. Jedenástka sa týka spolupráce dvora auditorov a národných eh, kontrolných eh, orgánov a úradov pre kolegov je veľmi dôležité a zároveň pozitívne, že sa tu zameriavame na kontrolu eh, zdieľaného riadenia, ale kolega Šoltes by túto formuláciu ešte trochu zosilnil tým, že by žiadal o to, aby e, sme sa konkrétne zamerali na účinnosť v prípade tých auditov a e, najmä pri tých správach národných kontrolných orgánov pre oblasť zdravotníctva a školstva sa objavujú veľmi dobré odporúčania a spolupráca medzi národnými auditovými orgánmi a európskym dohorom auditorom by sa mali e, sformulovať do nejakej spolupráci. Čiže toto sú poznámky kolegu preložené z angličtiny do holandštiny. To sú nádherné poetické kúsky, ktoré tu zaznievajú. A teraz pani Ayala Sanders. E, mne nikto nič neprekladal, takže e, e, táto schôdza sa vlastne pripravila veľmi rýchlo. Ja som sa nestihla veľmi dobre pripraviť. Mali by sme e, zorganizovať aj E, e, schôdu tak, aby koordinátori o tom vedeli automaticky a aby nečakali tak ako pri iných výboroch. Alebo dobre, to sú len také poznámky na okraj, to si dohodneme na schôdzi koordinátorov. Pokiaľ ide o návrhy pánu pána spravodajcu, čo tu odznelo po anglicky, tak e, áno, toto je text, E, myslím si, že tam ten môže byť čiastočne teda využitý. E, sú tam aj teda iné návrhy, ktoré môžu prispieť k vyriešeniu účtov medzi inštitúciami, najmä z radov, ktoré stále ešte nie sú vyriešené. A e, pokiaľ ide o tie osobné E, vyjadrenie predsedničky. Ja si myslím, že toto absolutórium otvára možnosti e, pripraviť nejaké uznesenie, aby e, vlastne absolutórium rozpočtu v tomto výbore nebolo celkom irrelevantné a ja som kontaktovala socialistickú skupinu, tí tiež majú celkom, sú celkom naklonení k tomu, rada tiež, takže